To môže byť začiatok krásneho priateľstva. Ďakujem pekne. Merci. Merci. Euh. Ďakujem pánovi Langemu aj za túto vtipnú poznámku, ktorou končíme túto zaujímavú diskusiu. Zajtra budeme hlasovať o pol 12. Ďakujem všetkým a teraz prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného programu. ktorý hovorí o ústnej otázke o zabezpečení dodávok prvkov vzácných zemín do Európy. Začnem tým, že dám slovo pánovi Cukalasovi na dve minúty. Je to teda autor otázky. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, pán komisár, Prvky vzácnych zemín sú veľmi dôležité vo viacerých oblastiach a takisto aj v oblasti zelených technológií. Európsky priemysel v tejto otázke takmer úplne závisí od Číny, pretože tam je 97% svetovej výroby a 36% známych rezerv týchto prvkov. Čiže Čína je naozaj v tejto oblasti veľmi ďaleko. A takisto mm, no, takisto je veľmi úspešná. Platí to aj v prípade zliatin. E, pokiaľ hovorím o týchto prvkoch zatných zemín, volajú sa teda takto, ale čo je naozaj dôležité, je, že až 10 alebo 15 rokov trvá, kým e, dôjde E, vlastne k vytvoreniu vhodného produkčného alebo výrobného cyklu. Čiže e, čaká nás čoskoro jeden veľký problém, e, vyplývajúci z toho, že Čína teraz plánuje znížiť alebo obmedziť svoj vývoz takýchto prvkov, pritom zároveň dochádza k veľkému zvýšeniu dopytu po týchto prvkoch na svete. Čiže v prvej polovici v roku 2011 znižujú eh, v Číne vývoz o 35 do iných krajín a toto číslo pravdepodobne bude do budúcna iba stúpať, čiže už v najbližších 6 mesiacoch môžeme očakávať, že toto bude mať eh, výrazný negatívny dopad. Keď sa pozrieme na napríklad rok 2014, bude nám už v tom čase chýbať okolo 40 tisíc tón týchto e, prvkov zemín. Otázka teda je, čo navrhuje komisia, aby sme zabezpečili bezpečnosť dodávok alebo zabezpečenie dodávok týchto e, prvkov zemín. Čo robí komisia aj e, pokiaľ ide o Čínu a ďalšie, ďalšie krajiny. Druhá autorka tejto otázky, pani Ek, má slovo. Ďakujem. Niekedy si kladím otázku, či európska reakcia na každú výzvu je uh, báť sa Číny. Uh, úspešná politika eh, Európy v oblasti uh, týchto prvkov by mala byť spojená s inováciami, prístupu k surovinám pre európske podniky Nemalo by to byť skladovanie týchto materiálov za, daň, za peniaze daňových poplatníkov. Sme uh, závislí od dovozu uh, týchto prvkov a naše súkromné podniky môžu určiť uh, potrebu budovať takéto zásoby. Ak sa zdroje nebudú využívať efektívne, to nebude dobré. Potrebujeme komplexnú stratégiu v oblasti surovín, vrátane všetkých e, možností prístupu k týmto materiálom. Znamená to výskum, vývoj inovácie, rozvoj infraštruktúry, aby sa umožnil rozvoj domácich zdrojov. Potrebujeme lepší manažment dodávok súrovín v Európe, efektívne opatrenia, aby sa recyklovalo, aby sa znížil odpad. Európa má bohaté zdroje a strategicky svojou blízkosťou k, e, k týmto regiónom bohatým na e, tieto suroviny e, má výhodu. Potrebujeme rozvíjať túto politiku udržateľne, stimulovať e, výskum, inovácie, alternatívne zdroje a nájsť spôsob, akým zásobovať podniky s súrovinami. Európska stratégia musí byť založená na slobodnom obchode a rozvinuté rozvojové krajiny by mali profitovať z udržateľného Eh, udržateľnej ponuky surovín. Európa potrebuje kroky založené na inovácie a eliminovanie prekážok eh, z tretich krajín, nie politiku skladovania súrovín a podkopávania demokracie. A čo potrebujeme, je, sú návrhy komisie, pokiaľ ide o súroviny, súroviny a e, kovy vzácných zemín. Ešte stále na tieto návrhy čakáme. Ďakujem. A teraz má slovo tretí autor. Pán Zimanský na dve minuty. Dziękuję bardzo. komisarzu, pani i panowie, dostęp do metali rzadkich zdecyduje o pozycji. Pán komisár, dámy a páni, rozhodneme o konkurencieschopnosti priemyslu. Ak nezabezpečíme prístup k týmto kovom, tak stratíme tú najdôležitejšiu časť nášho hospodárstva. Preto nemôžeme zanedbať žiadnu oblasť, musíme využiť naše vlastné zdroje, ktoré s nepravom nie sú využívané tak, ako by mali. Potrebujeme obchodnú politiku, aby sme zabezpečili e, férový obchod. Nemôžeme sa utiekať iba k e, s tým e, veľmi nákladným metódam. Sú tu minimálne niektor, nie je tu minimálne niekoľko otázok, ktoré musíme položiť Európskej komisie, pokiaľ ide o politiku surovín. Predovšetkým, či komisia hodnotí vplyv e, protekcionizmu Číny, pokiaľ ide o suroviny, po druhé, aká je úloha recyklovania v porovnaní s možnosťami, ktoré nám dávajú iné obchodné politiky a naše vlastné zdroje. A po tretie, či komisia má hodnotenie nákladov navýšenia recyklovania v európskej politike surovín. Ďakujem, pán Zimanský. A teraz má slovo pán komisár. Grazie, signor Presidente. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ako viete, začiatkom februára komisia prijala aktualizáciu stratégie EÚ o surovinách alebo pre suroviny. A táto má tri piliere. Prvý E, sa týka e, e, zabezpečovania dodávok surovín z mimo územia EÚ prostredníctvom dohôd napríklad s Africkou úniou. Tam sme v našej agendy stretnutí s Ruskom napríklad zakomponovali práve aj otázku súrovín. Ako som už povedal, v júni budem v Brazílii, v Argentíne a v Čile a tá práve tam spustím diplomatické aktivity voči týmto latinskoamerickým krajinám v danej veci. Budem hovoriť aj o vzťahoch s Čínou. Potom druhý pilier, posilnenie trvalo udržateľných dodávok e, súrovín v rámci EÚ. Práve preto sme aktualizovali e, ustanovenia Natúry 2000 spolu s komisárom Potečníkom Nechceme, aby e, otázky Natura 2000 boli v nejakým spôsobom v rozpore s našou snahou e, dosiahnuť e, viac ťažby súrovín v EÚ. Samozrejme nezabúdame ani na ochranu životného prostredia. A potom je tu otázka inovácií. Tam pripravujeme nové partnerstva vo viacerých sektoroch a jeden takýto sektor je práve E, e, sektor súrovín a budeme sa tam e, venovať aktivitám, ktoré môžeme vykonať v oblasti recyklácie a nahradzania substitúcie súrovín. Nové oznámenie zdôrazňuje najmä celú otázku dodávok, pokiaľ ide o niektoré konkrétne súroviny a týka sa aj o obmedzení týchto dodávok. Pokiaľ ide o rozhodnutie Číny znížiť vývoz týchto prvkov zastných zemí. Samozrejme znižuje to celkový, celkovú ponuku na svetových troch a musíme na to zareagovať správnymi e, krokmi vrátane e, tých, ktoré umožňujú naše dohody v rámci e, VTO a aj takisto v rámci našich bilaterálnych vzťahov s Čínou. Pokiaľ ide o VTO, tam sme už e, spustili e, riešenie sporu, prípade riešenie sporu s Čínou tento e, prípad e, momentálne je vo fáze preštudovania, e, takže postupuje v rámci VTO ďalej. A potom, pokiaľ ide o tú bilaterálnu úroveň, Európska komisia prebrala túto otázku s čínskymi orgánmi pri viacerých príležitostiach a do konca roka 2010 sme vytvorili pracovnú skupinu, kde je aj Čína zastúpená, aj EÚ a tam máme diskutovať práve o e, surovinách a takisto aj o týchto prvkoch e, vzácných zemín. V rámci nášho dialogu s Čínou o budúcich politik, e, politikách budeme vykonávať aktívnu diplomáciu, tak aby sme si zabezpečili náš prístup k týmto prvkom, najmä tým najviac strategickým. Napríklad spustili sme bilaterálny dialog pokiaľ ide o stratégiu EÚ pre Afriku a tam jedna kapitola sa e, venuje práve surovinám a to isté platí aj v prípade Ruska, už som to spomenul. Takže Európska komisia e, sa venuje e, tejto otázke súrovín. Máme tu aj projekt ProMine 2010-2014 pokiaľ ide o recyklovanie, tu samozrejme veľké technické výzvy, pretože objemy súrovín v mnohých produktoch sú e, veľmi nízke. My podporujeme máme sa stratégie také recyklovanie, ktoré zvyšia efektívnosť a posilnia legislatívu EÚ v oblasti e, nakladania s odpadom. Mm, platí to pre recykláciu, platí to aj pre tú substitúciu a v rámci 7. rámcového e, programu ide aj o financovanie takých programov, ktoré, finan- ktoré podporujú substitúciu prvkov zemín. Komisia v tejto oblasti by chcela spustiť partnerstvo pre inováciu v oblasti e, surovín. Dúfam, že v najbližších mesiacoch vám e, budem môcť predstaviť konkrétne e, príklady. Spustili sme takisto aj spoluprácu so Spojenými štátmi, kde sa tiež dotýkame tejto otázky a pripravujeme niečo podobné aj s Japonskom budeme sa e, snažiť e, v rámci e, oblasti surovín identifikovať tie prioritné aktivity, to myslíme si, táto identifikácia hlavne úloha jednotlivých podnikov, ale sme pripravení spolu s členskými štátmi pozrieť sa na výhody a nevýhody jednotlivých krokov a takisto na otázku skladovania takýchto surovín do budúcna. Samozrejme som vždy pripravený aj na otázky Európskeho parlamentu. Je veľmi dôležité, aby sme boli v komisii proaktívni, pretože to je oblasť, ktorá je veľmi dôležitá pre budúcnosť nášho podnikového systému Veu. Ďakujem. Teraz menej skupín má slovo pán Rupík na dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Ciený pán komisár Tajani, ďakujeme za iniciatívu. Myslím si, že nerastné suroviny tie sú podstatou pre zdravé zdravý priemysel do budúcnosti a preto je dôležité, aby sme nielen v rámci obchodnej politiky zabezpečili, že bilaterálne dohovory budú nielen s Čínou uzatvárané, alebo s inými krajinami tohto sveta, ktoré sa sústredia napríklad na ochranu investícií, pretože tu na e, je možný priestor pre dlhodobé investičné kontrakty, e, ktoré zabezpečia aj nové ťažobné príležitosti a takisto ochrania investorov do takýchto nových ťažobných príležitostí. Dlhodobé kontrakty poskytujú takúto ochranu, že pri nových ťaž- baniach, kde vzniká nejaká konkurencia, je možné sa takýmto spôsobom ochrániť. Môžeme ešte preveriť e, v rámci VTO, či nie je možné zorganizovať nejakú dodatočnú konferenciu po Dohe, ako to vyzerá s agendou zo Singapuru. Tu sme dali dohromady dobrý balík opatrení, možno aj to bude treba dať dostať dopredu možno aj v rámci súčasných rokovaní. Je takisto treba preveriť, či nie je tu na nejaká antidumpingová prax. Keď sa pozrieme, za akú cenu spracováva napríklad priemysel tam, aký príplatok dostáva e, priemysel tu v Európe, to by e, pomohlo k objasneniu, ale myslím, že už sa to chystá. A nie ide len o vzácne zeminy, ide aj napríklad o magnezit, to je najdôležitejšia surovina e, pre ohňuzdorné produkty, bez nich žiadna oceľ, žiadny, žiadne sklo, žiadny cement a iné nerastné suroviny. Čiže aj na to by sme sa mali sústrediť, aké substitučné produkty v budúcnosti sa črtajú ako možné a možno by sme mohli zostaviť vlastný program, pokiaľ ide o výskum substitučných produktov. A mohli by sme nastaviť patrične. Okrem toho vítam aj návrh eh, komisárky Hedegard, pokiaľ ide o odovzdanie footprint CO2, kde napríklad produkty, ktoré e, produkujú veľkú mieru CO2 a ktoré sú transportované po veľkých vzdialenostiach, aby na ne sa aplikovala dodatočná DPH. Ďakujem. No a madame Ďakujem. Slovo má pani Uvskok na minútu. E, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pánovi komisárovi. Táto diskusia ukazuje, dôležitosť dlhodobej um, stratégie v oblasti surovín. Uh, vzácne kovy sú naozaj vzácne na trhu, ale nie sú vzácne priamo v teréne. A je na to dôvod. Je to preto, že to nie je hospodársky zaujímavé eh, ťažiť na miesta, kde sa nachádzajú a je to spojené s environmentálnymi otázkami. Čo môžeme urobiť? Môžeme e, sa venovať výskumu a vývoju, e, účinnosti e, týchto procesov, recyklovaniu, to sa stále opakuje, toto slovo recyklácia. Inteligentnými, jednoduchými systémy potrebujeme ekodizajn, aby bolo jednoduchšie vybrať batérie z prístrojov, ktoré sa budú potom recyklovať. E, potrebujeme spolupracovať s krajinami bez koloniálnych reflexov. Ešte stále sa nám to poriadne nepodarilo. Ďakujem slovom pán Rinaldi na minútu a pol. Ďakujem pekne, milí kolegovia a pán komisár mm, už ste nám predstavili určité myšlienky toho, čo sa deje, ale potrebovali sme podrobnosti najskôr VTO, kde presne sme v tejto organizácii, čo robíme, pokiaľ ide o iniciatívy, ktoré boli prijaté v roku 2009, pokiaľ viem, týka sa to magnézia a boxitu a um, neviem, či máme procesy, pokiaľ ide o zácne zeminy. Je to možné, že konáme sami alebo spolu s Japonskom a USA, čo by bolo želateľné. Druhá vec Povedali ste, že potrebujeme zvýšiť e, e, dodávky z iných depozitov. E, je tu úloha pre Grónsko? Čo máme na mysli pod touto témou? Po tretie, znovu získavanie vzácných kovov prostredníctvom recyklácie, tzv. formou mestských baní. Bude tu nejaká regulácia v tejto oblasti? Čo si o tom myslíte? A po štvrté, výskum, výskum a rozvoj pri so špecifickými ustanoveniami, pokiaľ ide o programy na výskum a pokiaľ ide o zaspovací e, systém, budeme mať spoločné európske pravidla A, potre- a na záver k Číne a k úrov, a k dialogu na vysokej úrovni ohľadom oblasti obchodu a rozvoja e, v oblasti obchodných dohôd. E, ideme cestou bilaterálnych dohôd. E, pán Butikov, dve minúty. Ďakujem pekne. Z pohľadu krátkodobého a strednodobého závislosť na zá, dovoze takýchto vzácných zemí z Číny je problémom strategická, ale nevidím tu nejakú strategickú slabinu Európy. Nemusí Európa zostávať aj naďalej závislou. Aby som to formuloval troška ináč. Vlastne spôsobujeme to, že e, si že nesprávne nastavíme pravidlá hry a že potom e, navykneme aj e, tých aktérov, aby, aby fungovali v rámci takejto schémy. Nemali by sme sa púšťať do antagonizmu proti Číne, aj tam sa črtajú možnosti spolupráce ale takisto, keď sa pozeráme do Ázie, mali by sme sa pozerať aj na Japonsko. Japonsko zaznamenalo väčšie straty v predchádzajúcom roku, pokiaľ ide o prístup k vzácným zeminám v porovnaní s Európou. Japonsko zareagovalo rýchlejšie a energickejšie. Japonská vláda vzala 1 miliardu dolárov do ruky a e, spustila výskum vzácných zemín a spúšťa takisto aj výskum, pokiaľ je o substitúciu pre recykláciu. Koľko v rámci my 7. rámcového programu dávame, vyčlenieme. Samozrejme je tu politika obchodná, musíme tie rezervy zabezpečiť, pokiaľ sú k dispozícii, ale strategická hlavná myšlienka našej politiky, pokiaľ ide o vzácne zeminy, musí podľa mňa znieť inovácia, efektívnosť nerastných surovín a technológie. Potrebujeme záväzné ciele, pokiaľ ide o efektívnosť nerastných surovín. Takisto potrebujeme konkrétne špecifické plány, pokiaľ ide o recykláciu vzácnych zemín. V oznámení komisie e, recyklovanie vzácnych zemín sa vôbec výslovne nepomenováva. A to nie je e, vec, ktorá sa dá odsunúť na pozajtra. To musíme riešiť hneď teraz. Rodium, BSF, Osram a mnohé iné vzácne zeminy a substitúcia, náhrada, tá je podstatná Samotná Čína už v tomto momente začína investovať do substitúcie vzácných zemín, pretože vedia, že pokiaľ ide o ich vlastnú spotrebu, nebude možné nekonečne takýmto spôsobom spotrebovávať a využívať to tak, ako to posiaľ. Ponáhľajme sa, aby sme sa chopili v tejto situácii tú šancu, ktorá sa nám núka a e, nestiažujme si na tú, že máme šancu. A... Ďakujem, pán Butikofer. A slovo má pán eh, Ziobro na minútu. Pani predsednička, Zácne zeminy sú veľmi dôležité pre technologické riešenia, takže je to dôležitý prvok pre inovácie v EÚ. Využívanie týchto prvkov sa našťastie zvyšuje, na nešťastie zvyšuje ceny. Teraz už získavame 124 tisíc tón, teda potrebujeme 124 tisíc tón týchto zemín, ale to sa zvýši o polovicu. Čína má monopol, pokiaľ ide o vzácne zeminy. pretože Či- a Čína oznámila 50-percentné zníženie svojho vývozu. Mnohé podniky, ktoré sú aktívne v tomto sektore, sa nachádzajú v Číne. Nedávno eh, Číňania zablokovali tieto podniky. Je to problém, tento monopol. Musíme využiť všetky opatrenia, aby sme to ukončili. Pani predsedajúca, pán komisár, minulú jeseň sme privítali výslovne, že eh, účastníci eh, samitu v Madride potvrdili suverénnu, suverénne právo eh, štátov nakladať s takýmito zemiami podľa svojho uváženia. Takisto sa hovorilo aj o kritériách udržateľnosti neboli tam eh, zastupcovia, teda boli tam zastupcovia Latinskej Ameriky, ale to isté platia aj pre Čínu, aj pre azijské iné krajiny. Či Čína alebo či Spojené štáty zaznamenali veľké environmentálne škody na základe takýchto ťažby, tak toto ďalej nemôže pokračovať. Podľa mňa sa musíme dohnúť na medzinárodnej úrovni. Čína a iní potenciálni producenti vyžadujú si know-how a takisto transfer technológií, tak aby dokázali zabezpečiť väčšiu bezpečnosť ťažby a takisto baníkov. Čína okrem toho e, sa zaujíma o investícii do vysokotechnologických e, e, produkcií a teda spracovávania takýchto zemín, lebo nepôjde len nerastné suroviny. Komisia by sa mala ukázať ako užitočný sprostredkovateľ. Politika takáto sa musí neznamení partnerstva. Takisto je nevyhnutné posilniť recykláciu a substitučné technológie, pretože z pohľadu budúcnosti ešte viac bude platiť, že prvky alebo kovy z týchto e, zemín sú vzácne, príliš vzácne, aby sme len tak spotrebovali. No a monsieur Kaspar. Má pán Kaspar, dve minúty. Prezidentin. Stená pani predsedajúca, vážený pán komisár, Pán komisár, dnes e, ste opäť e, prezentovali niektoré informácie ohľadom toho, čo sa týka spraviť komisia v nadchádzajúcich mesiacoch, pokiaľ ide o zásobovanie súrovinami. Problém je, že aj v roku 2007 e, oznámenie prišlo zo strany komisie a predložená bola aj stratégia pre ináčné súroviny a problém je, že to oznámenia, ktoré počujeme v súčasnosti a oznámenia aj z minulého týždňa sa veľmi podobajú tým oznámeniam a informáciám z, ono, z tej doby, ale e, mám dojem, že odtedy sa udialo len veľmi málo, skutočne veľmi málo, keď ide o to, ako presadiť naše záujmy. Mám dojem, že mnohé iné krajiny na svete veľmi ofenzívnym spôsobom sledujú a presadzujú svoje záujmy. Je to, tak povediať, koloniálny reflex. Ja tiež vnímam takýto koloniálny reflex, ale nakoľko nevidím ho teda pri Európskej únii, vidím to konkrétne v prípade Číny, keď sa pozriem na to, ako Čína rieši otázku nerastných surovín a konkrétne otázku e, vzácných zemín, tak aby monopolizovala túto oblasť, aby znevýhodnila iné krajiny. A ja sa chcem spýtať, koho, pán komisár, by sme mohli e, dať na zodpovednosť, aby sa už niečo konečne stalo. Je to vaše generálne riaditeľstvo, to vy, je to generálne riaditeľstvo pre obchod, je to komisár de Gucht Gucht, sú to iní komisári, aké sú konkrétne kroky a koho môžeme kedy žiadať na zodpovednosť, eh, pokiaľ ide o presadzovanie opatrení na úrovni EÚ. Bol by som vďačný, keby ste sa venovali tejto téme, pretože všetci vieme, že Číňania, tak ako predtým, sú veľmi aktívni. Číňania pracujú s reštrikciami vývoznými, takisto s colnými eh, sadzbami, ktoré výrazne stiažujú život pre nás. A ja si kladiem otázku, či komisia konečne eh, vypracovala zoznam všetkých produktov, ktoré v tejto chvíli na ktoré platia nejaké reštrikcie zo strany Číny a tým pádom získajú nejakú, nejakú výhodu konkurenčnú, akým spôsobom chce komisia odstrániť takéto nevýhodné situácie pre naše podniky. Boli by som rád, keby sa tomu venovali. Ďakujem, pán Kaspari. Pani Tykal, minúta. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán komisár. Vzácne zeminy sú zásadné pre výrobu mobilov, pre uh, Ehm, technológie v iných oblastiach pre veterné turbíny, pre elektrické vozidla, pre katalizátory, pre autoturizmu sú teda zásadné pre nové neznečistujúce energie. Ale trh so vzácnými zeminami nie je dostatočne transparentný a objem transakcií je mm, relatívne nízky. Európa závisí od dovozu týchto zemín, pretože 90 produkcie je v Číne. A dopyt bude narastať, pretože sú tu nové e, hospodárske celky, nové technológie, ktoré sa šíria a teda bude to mať negatívny dopad na budúcnosť, ak tu nebude korektný manažment. E, v tejto oblasti. Európska únia musí recyklovať vzácne zeminy, musí investovať do výskumu a nájsť náhradné produkty. Takže, pán komisár, musíme aktualizovať zoznam týchto súrovín. Ďakujem. E, minúta a pol. Ďakujem pekne. Ústne otázky, ktoré sú základom súčasnej diskusie, odhaľujú obmedzené zdroje niektorých minerálov. Okrem iného nás informujú o zraniteľnosti dovoz, dovažujúcich krajín a, e, a teda na, voči krajinám, ktoré na to majú monopol. Reakcia EÚ musí byť vo hrovinách. Na jednej strane musíme zabezpečiť, aby sme neboli rukojemníkom tým, že budeme brániť našu situáciu vo VTO, OSN a podobne. A na druhej strane musíme reagovať v rámci Lisabonskej stratégie, aby sme znižili našu závislosť na vzácných zeminách Recyklá, recyklácia využitých e, zemín a podpora programov výskumu a vývoja v oblasti náhradných produktov, to je odpoveď. A Európska únia musí prispieť e, k tomu, aby sa neplundrovali e, vzácne zeminy v rozvojových krajinách. Ďakujem. Pánovi Goresovi a teraz má slovo pani Riera Madurel na minútu. Ďakujem pekne, pani Tadžany. Eh, Tadžany situácia je jasná. Musíme e, zaručiť e, dodávky týchto prvkov, ale samozrejme konkurencia na tomto trhu je čoraz serióznejšia. E, Čína kontroluje 97% celého svetovej produkcie a keďže bude znižovať e, a už znižuje e, vývoz, je to veľmi dôležitá téma na stretnutie G20. Takže hovoríme o e, téme ktorá je veľmi dôležitá aj pre konkurenceschopnosť Európskej únie, ktorá musí spolupracovať s krajinami, ktoré majú rezervy takýchto prvkov, ale zároveň musí aj e, podporovať e, investície do výskumu a vývoja, aby sme mohli riešiť tie e, výzvy, ktoré sú v oblasti získavania alebo vynachádzania efektívnejších techník ťažby takýchto surovín. E, to isté platí aj pre e, nové formy recyklácie e, a takisto aj to, mm, mm, tej formy ťažby v meste. Preto nás teší, že pán Tajani začal isté kroky v tomto zmysle konať a dúfame, že ich bude konať aj naďalej. Budeme to veľmi pozorne sledovať. Ďakujem pekne. Ďalej, keďže aj pán Kelly, nech sa páči. Ďakujem pekne. Niektoré tie veci, čo tu zazneli eh, v parlamente v posledných týždňoch, ma veľmi prekvapujú. Eh, včera eh, sme hovorili o tých proteínových nedostatkoch, predtým sme hovorili o nedostatku cukru, teraz hovoríme o prvkoch vzácných zemín. Zrazu nám veľa vecí e, chýba a myslím si, že je najvyšší čas na to, aby aj Európska únia začala tieto e, záležitosti brať e, vážne, tak ako treba. Treba sa pozrieť na inovácie, e, pozrieť sa na substitúciu, na možnosti substitúcie, na možnosti recyklácie a na nové technológie. E, pred pár týždňami som bol na semináre, e, seminári v Bruseli, kde sa hovorilo o nových technológiách, e, aby sa takéto prvky vzasných zemín mohli ťažiť z morského dna hm? napríklad. My musíme rokovať aj s Čínou, ale pokiaľ sa nám diplomácia nepodarí a nedostaneme od Číny to, čo chceme, tak potom čo spravíme? Pokiaľ nebudeme chápať hospodárske zákony, budeme politicky irrelevantní. Ďalej, pán Balsitis, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán komisár, otázka eh, nerastných súrovín eh, priamo súvisí s hospodárským pokrokom EÚ. Ja vítam stratégiu komisie v tejto oblasti, ale nemali by sme náhodou eh, myslieť na to, aby sme si zabezpečili do budúcna prístup k nerastným surovinám. E, respektíve nesačí iba na toto myslieť, treba vytvoriť také hospodárstvo v EU, ktoré bude viesť k lepšiemu, efektívnejšiemu využívaniu takýchto nerastných súrovín. Myslím si, že v tejto oblasti je kľúčovým slovom recyklácia. Takisto by sme mali e, aj primerané investície e, vytvoriť, podporiť a to by nám pomohlo znížiť našu závislosť od dovozu prvkov zácných zemín. To by nám zabezpečilo takisto vyššiu konkurencieschopnosť a umožnilo by nám to implementovať e, cieľa stratégie Európa 2020. Ďakujem. Esta discussão sobre as dificuldades... Slovo má pán Ferreira. Ďakujem pekne. E, pokiaľ ide o, e, Pokiaľ ide o problémy, súvisiace s týmito nerastnými surovinami, súvisia aj s krízou, o ktorej sa hovorí častokrát, že finančná skutočnosti je to globálna e, kríza a vychádza z rozporu medzi e, potrebou hospodárskeho rastu, tak ako to kapitalisti vnímajú, a medzi na druhej strane e, obmedzenými možnosťami planéty Zem. Jednoducho treba pochopiť, že príroda nie je, nie je nekonečná, E, a to je vlastne e, základom tejto kapitalistickej e, krízy. Hovorí sa o finančnej kríze, finančnej kríze, ale v skutočnosti to je iba časť celého problému. Ide o to, že furt iba hromadíme hmotné statky a to je E, základ toho nášho e, problému. Teraz budeme e, viac sa snažiť nejakým spôsobom bojovať o prístup k takýmto nerastným surovinám. Z toho budú konflikty, budú vojny, obchodné vojny, vojny o zdroje a o tomto všetkom hovoríme, keď hovoríme o takýchto surovinách. Pani Hercog, nech sa páči. Ďakujem pekne keď sa narodila moja stará mama, mm, mm, tak na svete boli 2, 2 miliardy ľudí. A keď som sa narodila, bolo nás 5 miliard a keď sa moja vnúčka narodí, bude na svete žiť 9 miliard ľudí. Čiže technológie musia byť nahradené namiesto extenzívnych intenzívne. A to platí pre nerastné súroviny. Ja chcem pripomenúť niekoho, kto pred 100 rokmi dostal Nobelovú cenu za chémiu za to, že od, v oblasti separácie a purifikácie e, Radia Polonia, teda to je pani Kuri Sklodovská. A my potrebujeme takýchto e, vedcov, vedkyne, ako bola Madame Curie. E, musíme, potrebujeme nové technológie, novú vedu a preto, pán komisár, spravíte všetko preto, aby chemia bola atraktívna pre mladých ľudí v Európe. Ďakujem pekne, pani Merkies. Mm, ďakujem pekne. Vážený pán komisár, my môžeme opakovať e, to, čo chceme, pokiaľ ide o nerastné suroviny, ale e, treba, aby sme ich aj chránili, nielen iba e, vyrábali. A je tu otázka substitúcie. Už viacerí kolegovia povedali a majú pravdu, že musíme sa snažiť uchovať takúto výrobu, takúto ťažbu v Európe, aby sa nám darilo viac ťažiť takýchto e, vzácných prvkov tu priamo v Európe, aby sme čo možno najlepšie e, z nich ťažili, takisto aj e, zvyšiť teda mieru recyklácie do najvyššej možnej úrovne. Takisto treba pamätať na to, aby tieto alebo teda, že tieto vzácne zeminy a ich využitie závisí od toho, akým spôsobom sa využívajú. Častokrát e, sú to veci, ktoré sú veľmi urgentné, častokrát sú menej urgentné. Tie m, mm, spôsoby využitia takýchto e, zemín. E, prečo by sme e, tieto veci nevenovali iba, alebo by sme neprioritizovali iba tie hlavné e, oblasti, e, napríklad hračka, čo dostanete mail nie je až taká dôležitá, že? investície o šybkým zvrote. Aktéry na trhoch chcú investície, ktoré rýchlo prinesú zisk. Teda sú to podniky, kde um, platí takýto princíp. Tu ide iba o veľkých investorov, ktorí majú veľmi často monopol a môžu diktovať svoje podmienky. A čo je, toho, čo je výsledkom? Európa sa nemôže rozvíjať kvôli nedostatku vzácných zemín, ktoré sú nevyhnutné pre výrobu napríklad veterných elektrární alebo e, elektrických vozidiel. Je najvyšší čas, aby Európa mala bezpečnosť, tak ako je to v oblasti energetickej bezpečnosti. A to neplatí len v oblasti vzácných zemín, ale aj iných surovín, ktoré sú vzácne, napríklad katalizátory alebo wolfram, litium, selenium a ostatné. Ďakujem. Pán Girek. Pán komisár, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ani ja. A ja som unavený. Takže najskôr chcel by som poďakovať Európskemu parlamentu, pretože myslím, že posilňujete eh, mm, kroky komisie tým, že máte, tým, že je tu táto diskusia Komisia pracuje veľmi intenzívne, aby vyriešila túto citlivú tému vzácných zemín a ako pán Scholz správne podotkol, po madridskom samite komisia začala pracovať na tomto veľmi intenzívne. Nede len o stanoviska alebo oznámenia, ale e, obsažné konkrétne kroky a vypracovali sme zoznam 14 e, vzácných zemín, ktoré si vyžadujú ďalšiu prácu a tento sa ešte predlží, tento zoznam. je to prvá dohoda s Africkou úniou. E, to znamenalo viacero mesiacov práce. Bolo to e, uzatvorené dohodou s Africkou úniou a EÚ. Afrika bude priamou súčasťou spoločných krokov a to sa netýka len toho, čo môžeme urobiť v EÚ, preto aby sme analyzovali naše potreby, ale znamená to analýzu skutočných možností e, ťažobných činností v Afrike, geologického výskumu, projektov na vytváranie infraštruktúr pre transafrické siete um, prepojenie baní a uh, znásobenie um, výkonu um, ťažobného priemyslu. Tiež dohoda s Ruskou federáciou. Máme tu už druhýkrát takúto diskusiu s Ruskou federáciou o um, vzácných uh, kovoch. Boli tu dve stretnutia na túto tému a komisia vo svojom dokumente hovorí o o surovinách. Nie je to oznámenie, ale text schválený komisiou, kde sme stanovili veľmi jasné a presné stratégie založené na troch pilieroch. V práci budeme pokračovať a rozhodnutie vytvoriť inovačné partnerstvo spojené s konkrétnymi krokmi, súkromný sektor, dúfam, že aj parlament a ostatné inštitúcie budú toho súčasťou a budú sa podporovať inovácie a rozvoj aby sme e, mohli zrealizovať e, silné kroky, budeme podporovať e, recykláciu. Nie je to oznámenie, ale konkrétne kroky komisie. Schválilo to kolegium komisárov, je to súčasťou stratégie komisie, pokiaľ ide o inovácie. Pokiaľ ide o VTO, budeme pokračovať v našej práci, aby sme vyriešili prostredníctvom diplomácie všetky zostávajúce e, témy, ale je tu aj pracovná cesta do Latinskej Ameriky, je to konkrétny projekt, budeme diskutovať o citlivých témach, musíme sa na to opäť veľmi podrobne pripraviť e, a malo by to priniesť výsledky. Samozrejme, že budeme informovať parlament o dosiahnutých výsledkoch. Pokiaľ ide o situáciu v niektorých oblastiach Európskej únie, kde sa dá zistiť, či sú suroviny um, v niektorých krajinách, tak týka sa to uh, Eh, Grónska alebo Severnej Európy. Musíme zistiť, aké sú ťažobné možnosti, kde je to primerané. Sme pripravení podporiť všetky iniciatívy, pokiaľ ide o experimenty a skúšky. Mm, minulý týždeň bola v Bruseli politická diskusia ale tiež diskusia technického charakteru o príležitostiach v Barencovom mori to je teda súčasťou tejto diskusie so švédskými ministrami a expertami, aby sa zistilo, či je to ekonomicky udržateľné, um, preskúmať e, túto oblasť, či je to environmentálne udržateľné a primerané podporovať výskum uh, a teda využívanie tejto oblasti. Pokiaľ ide o procesy vo VTO, tak e, pokiaľ ide o súroviny alebo priemyselnú politiku, tak o tom môžem hovoriť, ale nie o obchodnej politiky. Pán Degucht je zodpovedným komisárom a je veľmi jasne, jasné, že bude brániť záujmy Európskej únie. Keď sa pozriete na dokument komisie, odsek 2 a pán T. Kasperi, myslím si, že on položil túto otázku, oznámenie komisie o surovinách, tak v odseku 5.2 je zmienka o možných antidumpingových opatreniach a ostatných obchodných opatreniach. Teda odsek 5.2 oznámenia komisie o surovinách a tento uh, Um, tento dokument vám môžem dať k dispozícii zajtra ráno. A pokiaľ ide o kroky pred VTO, tak tu je kompetentný komisár de Gucht. Ale my sme zahájili um, rokovania s Mexikom a USA o deviatich uh, takýchto um, surovinách. Nepokrýva to vzácne zeminy, ale je to téma, ktorá je spojená s uznesením roku sa a uvidíme, teda budeme o tom diskutovať v komisii o iniciatívach, ktoré musíme implementovať. E, e, práve sa implementuje teda analýza o najprimeranejších nástrojoch v oblasti vzácných zemín. No a pokiaľ ide o recykláciu vzácných zemín a otázku um, jedného z prítomných poslancov v komisii ohľadom recyklácie v rámci súčasnej legislatívy sa hovorí o tom, že 40 odpadu um, sa uh, zberá a je tu návrh e, komisára Potočníka, aby sa zvýšil tento zber elektronického odpadu, ktorý obsahuje vzácne zeminy. Takže toto by malo zjednodušiť recykláciu produktov na konci životného cyklu. Návrh sa skúma a komisár Patočník bude na tejto veci pracovať. Pokiaľ ide o mňa, tak kroky v oblasti priemyselnej politike a otázky vzácných zemín. E, chcem, aby veci napredovali, nechcem e, vydávať len falošné sľuby, držím sa svojich záväzkov, hlavne pokiaľ ide o záväzky voči parlamentu. Myslím, že som si zaslúžil dôveru výborov, v, s ktorými som spolupracoval. Pokrok sa dosiahol, budem sa držať eh, týchto zásad, ehm, prídem s konkrétnymi návrhmi, ktoré budú ozrkadľovať potreby európskych eh, spoločností a občanov v tejto citlivej oblasti priemyselných dodávok. Ďakujem pekne. Ďakujem za tieto sľuby a dobré správy, ktoré budeme sledovať. Teraz končím diskusiu a, a teraz máme na programe to najlepšie nakoniec, vyhlásenie komisie o možnosti